Vítam pani panów posłów. Vítam vás, dámy poslankyne, páni poslanci. Som veľmi rád, teším sa na našu spoluprácu. Vítam tu aj pána komisára, zástupcu Európskej komisie. Otváram zasadnutie. Prijaté texty sú už k dispozícii. Máte k ním nejaké pripomienky? Chápem to, že sa nehlasíte k tomuto bodu, pokiaľ nemáte teda problém, tak bude protokol týmto pádom schválený. Ďakujem. A teraz prvý bod programu je to správa pána poslanca Predy, Predu.